E, lebo včera, ako viete, včera vlastne mm, v deň, mm, bol deň, ktorý nasledoval i hneď po voľbách vo Francúzsku, ktoré sú európskeho významu. Ďakujem vám za e, vaše porozumenie a ďakujem aj kolegovi, ktorý ma nahradil. Dnes o 9.30 sme mali schôdzu koordinátorov a chcem vás poinformovať o rozhodnutiach, pokiaľ ide o pozíciu parlamentu k e, finančnému rámcu potvrdenie správy pán Olbricht a pani Toma. Reforma európskeho systému vlastných zdrojov potvrdenie nášho spravodajcu eh, Levandovského a pre a na záver sme sa zhodli na zložení pracovnej skupiny o vnútornej rozpočtovej procedúre, e, konkrétne ohľadne prípravy parlamentného rozpočtu. Budú ho zastupovať dva, dvaja zástupcovia skupiny EPP a dvaja z SAD a ostatné skupiny navrhnú po jednom reprezentantovi my si želáme, aby tí, ktorí už majú za sebou poslanie spravodajcu e, pre rozpočet otvorenia tohto, rozpočtového, tohto legislatívneho obdobia, e, tak by bolo dobre, keby vlastne boli e, zástupcami v tejto skupine, aby ste ich mená nahlásili v následujúcich dňoch. A teraz dávam slovo pánovi Sardamovi, ktorý nás oboznámi o fonde o prispôsobovaní sa e, globalizácii. E, je to situácia vo Fínsku, ne, e, Nokia. Again, uh, unfortunately, this, this is the third time uh, Takže je to poprvý, po tretí krát, a táto žiadosť prichádza z Fínska a predstavuje jednu petinu týchto žiadostí pre Európsky globalizačný fond, takže doteraz sme ich mali 15, pokiaľ ide o tento fond. A, a z takýchto malých krajín, takže toto sa týka technológií a myslím si, že práve preto sme sa tu stretli. Nokia Network Systems, ktorý má 945 zamestnancov a z týchto no, no, Nokia prepustila týchto 945 zamestnancov a títo potom boli podporovaní z tohto fondu a podľa týchto e, pravidiel 2,6 milióna eur z, celkového, z celkových 4,2 milión to predstavuje. No a to pozadie toho celé také je, ako to robia e, vo Fínsku, je, že vytvárajú teda že majú ministerstvo hospodárstva a zamestnanosti, tam majú pracovnú skupinu, ktorá sa skladá z um, pracovníkov, v tomto prípade zamestnancov a aj predstaviteľov sektora. Myslím si, že z rozpočtovej perspektívy v našom záujme, pokiaľ ide aj o kontrolu rozpočtu, ide o to, aby sme sa pozreli na to, ako tieto peniaze boli využité. A v tomto prípade, v prípade tej žiadosti Fínska, je tam naozaj mm, dôraz na Eh, preškolení a eh, pretože toto je naozaj až šokujúce, že, tieto šast, že podľa štatistík 21 z tých 945 ľudí eh, sú 21% je starších ako 55 rokov, 55 rokov a viac čiže 21%, a pre nich je to naozaj veľmi ťažké nájsť zamestnanie a preto chceme, aby tento fond využili a preto sa aj o to snažia. Takže naozaj veľmi silný dôraz na preškolení, na to, aby sa naučili novým zručnostiam, no a potom ten zvyšok pôjde na prípravné opatrenia, služby, a e, je dobré e, vedieť aj to, že táto sieť Euras bola využitá e, za týmto účelom vo Fínsku. Takže, skrátka, dobre, zahájili uplatňovanie týchto opatrení na preškolenie a využívajú tieto fondy z, EG, z EGF No a členské štáty nám bez akýchkoľvek e, prieťahov poskytli všetky informácie, ktoré sa týkali týchto žiadostí, takže myslím si, že teraz, e, keďže už tuto máme zabehanú prax, e, myslím si, že tu nebude nič takého nového 28. je lehota, e, dokedy je to treba predložiť tieto pozmenujúce návrhy, čiže piatok 28. o 3 dní. Ďakujem, pán Savara. A teraz pani eh, Pedi, Mati. Ďakujem vám, pán predseda. Podimati. Eh, Eli nyt käsittelemme siis kolmatta Áno, ďakujem. Takže toto je po tretí krát, kedy sa venujeme takejto žiadosti um, z, tejto, z tohto sektora, čiže IKT. A ako to už tu odznelo, um, musím povedať, že by mi bolo milšie, keby tomu tak nebolo, ale žiadosť tu je predložená, žiadosť spolňa všetky kritéria a preto som za to, aby sme túto pomoc poskytli. Ehm, tento e, úpadok tohto sektora vo Fínsku bolo tragédiou. Týkalo sa to tisícok Fínov vo všetkých častiach Fínska a dnes to pokračuje. Európsky globalizačný fond bol založený za tým účelom, aby práve takéto zmeny v oblasti obchodu a priemyslu boli schopné pomôcť, aby sme boli schopní pomôcť týmto E, prepusteným pracovníkom, aby e, sa mohli preškoliť, aby títo e, títo prepustení pracovníci získavali nové zručnosti, aby sa vzdelávali, ale do budúcnosti tu vyvstáva všeobecná otázka. Nemali by sme sa zamyslieť nad tým, či toto je naozaj ten najúčinnejší spôsob, ako poskytnúť tieto prostriedky cez Európsku úniu. Možno, že by sme sa mali zamerať naozaj veľmi presne na účinnosť a efektivitu týchto prostriedkov, ktoré využívame z globalizačného fondu a ťažisko musí sa zameriavať na um, ďalšie vzdelávanie. A otázka je, či by títo pracovníci našli aj inak pracovné miesto alebo nie. Nuž ale musím povedať, že táto žiadosť splňa všetky kritériá, preto by sme mali tieto prostriedky poskytnúť. Ďakujem. E, myslím, že nikto iný sa o slovo nehlásil. Ak by tento fond mohol byť spustený ešte pred prepušťaním, tak by bolo dobre, pretože podniky sa prispôsobujú globalizácii, takže to by bolo skutočne výborné. Ale no, čo robiť? Pán Sarama nám povedal, že pozmenujúce návrhy musia byť predložené e, do obeda piatok 28. apríla vo výbore pre rozpočet. Budeme o tom hlasovať 11. mája a na pléne 16. mája. 27. marca náš výbor prijal dve správy, legislatívne správy. Ide o správu o externom mandáte BEI, aby mohla garantovať pôžičky. teda ide tu aj o fond e, externých garancií a teraz sa nachádzame v štádiu trialógu Náš výbor rovnako rozhodol väčšinou, že sa budeme angažovať na tejto báze na základe článku 69 odsek 3 nariadenia Európskeho parlamentu. Po každom trialógu predsedajúci negociačného e, týmu v mene celého negociačného týmu pripraví hlásenie na nasledujúcu schôdzu kompetentného výboru a ja by som teraz eh, chcel požiadať našich kolegov, ktorí sa zúčastnili na eh, prvom trialógu 12. Eh, apríla. Nech sa páči. Ďakujem, pani Gardia Zabal. Myslím si, že pán podpredseda Lauristan tu nemôže byť prítomný a preto ja by som chcela poinformovať o schôdzi, ktorá prebehla 12. apríla E, tesne pred odchodom na veľkonočnú dovolenku. Táto schôdza bola dosť produktívna vzhľadom na to, že sme sa stretli poprvýkrát s malským predsedníctvom a hovorili sme o správe o externom mandáte Európskej investičnej banky a my sme chceli mať takú všeobecnejšiu politickú rozprávu, aby sme mohli pokročiť a aby sme potom v nasledujúcom trialógu mohli toto riešiť článok po článku. A rozhodli sme sa, že štyri z týchto tém, ktoré tam boli navrhnutí, tak e, sme sa rozhodli, že štyri témy môžu byť už e, sledované na technickej úrovni. To sa týka malých a stredných podnikov, všetko, čo sa týka politiky rovnosti, ako aj nový cieľ, e, ktorý tento e, mandát pridal. Tu je ten štvrtý cieľ, ktorý sa týka imigrácie a utečencov. A potom je tu téma transparentnosti a reportu. Takže sme sa rozhodli, že tieto štyri témy z tých tém, ktoré tam boli predložené, že tam sme sa dohodli, že tam existuje politický konsenzus, politická dohoda, že to budeme môcť riešiť na technickej úrovni. E, niekedy to vyzerá tak, že keď už politická dohoda je a že potom stačí sa dohodnúť pri e, redakcii, pri textovom znení, ale predsa len E, si to vyžaduje isté úsilie, pretože to musí byť transparentné, sú tam niektoré pochybnosti o niektorých technických aspektoch a teda musíme sa k tomu vrátiť, možno, že aj na politickej úrovni. E, potom sme mali veľmi zaujímavú debatu o klimatických zmenách. Všetky tri inštitúcie sa zhodli na tom, že jedným z cieľom je boj proti klimatickým zmenám, ale ešte stále sme nedospeli k dohode, ako tento boj e, treba E, viesť, ktoré akcie máme financovať a čo máme vlastne podporovať. Rada nám povedala, že musíme si uvedomiť, že nedávame subvencie, ale že podporujeme projekty, e, ktoré musia byť akceptované Európskou investičnou bankou a musia byť financovateľné a to je zložitejšie. My sme trvali na tom, že to je priorita a jedna z príčin migrácie, to sú klimatické zmeny a my sme sa rozhodli, že nemôžeme opustiť boj proti klimatickým zmenám a v tomto smere vlastne E, Európsky parlament dal najavo, že neopustí túto tému, že ju nezanechá. Potom sme hovorili o flexibilite, to je jedno, jedna z tém, ktorá znepokojuje radu. Tam sme povedali, že parlament, keďže tam nepredložil žiadny pozmenujúci návrh, tak sme nemali často dohlbky prediskutovať a preto to budeme riešiť na e, budúcej schôdzi. No a potom sú tam také najožehavejšie témy, na ktorých budeme musieť naozaj pracovať v priebehu budúcich mesiacov a to sú témy, ktoré sa týkajú daní, e, daňových únikov, e, judikatúry, spolupráce v tejto oblasti e, a agresívnej fiškálnej planifikácii a my samozrejme môžeme e, povedať, že je tu istá spoločná línia, ale je tam ešte veľmi veľa rozdielov, pokiaľ ide o to, že čo treba robiť. A teraz je aj dosť rozdielov aj na právnej úrovni. To, čo je právne možné položiť na papier, a preto sme sa dohodli, že by bolo zaujímavé, keby všetky tri e, právne služby zo všetkých troch inštitúcií pracovali na príprave tejto debaty, oh, debaty ohľadne toho, čo by bolo zaujímavé a v čom by sme sa mohli zhodnúť. A pokiaľ ide o dane, tak tam máme problém, dodatočný problém, pretože to je téma, o ktorej budeme diskutovať v budúcich e, mesiacoch na troch schôdzach Eh, externý mandát Európskej centrálnej banky. Ďalej na schôdzi, ktorú sme schválili, na, na téme, ktorú sme schválili včera, zajtra začnú negociácie a potom tu máme Junckerov plán a bolo by zaujímavé nájsť eh, spôsob, ako koordinovať všetky tri negociácie o týchto troch správach v tejto téme, ale to je niečo, čo ešte ani nebolo spomenuté na trialógu. To je téma, ktorá sa týka troch rozličných správ a bolo by dobré, keby sme mali jednotné rokovanie, ktoré by sa vlastne aplikovalo na všetky tri správy, ale to je len veľmi, vo veľmi včasnom stave zrodu, takže ešte sa o tom veľmi nediskutovalo. Ďalšia téma, kto bude zodpovedný za gestorský výbor za túto tému. My v parlamente aj komisia trvala, že riadenie tohto fondu a aktív tohto fondu e, by malo byť zverené komisii, ale rada stále trvá na tom, že by to mala byť Európska investičná banka. Nám sa v tomto smere nepodarilo pokročiť. My sme žiadali predsedníctvo, aby e, vynaložili isté úsilie, aby toto riadenie fondov a spravovanie fondov bolo prenesené na komisiu a aby mohla robiť to v budúcnosti, čo komisia navrhuje, aby bolo jednotné e, spravovanie týchto garančných fondov, ale nám sa nepodarilo zatiaľ pokročiť v tejto téme. No a potom tu máme tú najkomplikovanejšiu tému, kde dúfam, že dôjde k dohode a to sa týka stropov a regionálnej distribúcie. Pokiaľ ide o regionálnu distribúciu, tam sme ani nezačali rozpravu, pretože sme si povedali, že sa musíme najprv dohodnúť na globálnych sumách a my v Európskom parlamente sme trvali na tom, že tu máme veľmi silný negociačný mandát v tejto téme a po druhé, že tu bola evidentná potreba rozšíriť e, tento strop externého mandátu Európskej investičnej banky a Zdalo sa nám, že je tam veľmi málo peňazí na to všetko, čo treba urobiť a možno s takým malým rozpočtovým úsilím by sme mohli veľmi vhodne a výhodne navýšiť investície do tých krajín, ktoré sú vlastne v hľadáčiku Európskej centrálnej banky. A my sme vyzvali radu, aby sa zamyslela nad možnosťami, ako navýšiť tieto stropy e, externého mandátu Nezabúdajme, že tu máme mandát, ktorý sme minimálne v parlamente schválili. To je revízia finančného rámca a to by nám umožnilo využiť aj e, globálne vlastne tieto peniaze na globálne záväzky v oblasti zamestnanosti, imigrácie a bezpečnosti. No a to by nám otvorilo nové možnosti. Čo to je? E, tá prvá výmena názorov. Neriešili sme témy článok po článku, pretože sme si mysleli, že na tej prvej e, schôdzi si treba urobiť výmenu názorov. To dostatočne prebehlo, pre, pre pohovorili sme si o najdôležitejších témach. Teraz vo štvrtok budeme mať ďalší trialóg, ak sa nemýlim, a budeme mať schôdzu, kde budeme hovoriť o niektorých z týchto tém a začneme pracovať článok po článku a pozrieme sa na to, že čo môžeme považovať za schválené, pokiaľ ide o pozície parlamentu, konkrétnejšie pozície a rozhodneme sa, o ktorých témach budeme hlbšie rokovať na nasledujúcich zasadnutiach. Ďakujem. Merci, merci. Ďakujem, ďakujem, Majder. Kto si želá vyjadriť sa k tejto informácii? aby sa poďakoval Ajder k jej záväzkom a k jej úsiliu. Nie sú otázky. A teraz tu máme ďalšiu komunikáciu. Alors, nous allons suspendre. Máme tu ešte teraz chvíľku času, pretože čakáme na Zif, Zigfrida, ktorý E, má prísť medzi nás. To je monitorovacia skupina. Neznepokojujte sa, viem, že Siegfried je na ceste, aby k nám prišiel a aby sa k nám pripojil. Takže teraz na niekoľko minút prerušíme naše zasadnutie.